Colleagues, good morning. Kolegovia, príjemné ráno. Myslím, že je čas eh, pustiť sa do práce. Vzhľadom k tomu, že máme, eh, máme termín hlasovania, tak eh, to musíme zvládnuť predtým. Vítam vás tu dnes ráno. Ako obvykle máme 17 jazykov tlmočených. Zasadnutie sa web streamuje a je bezpapierové a záznam zo zasadnutia z 30. augusta je k dispozícii a ak nie sú žiadne pripomienky, tak táto zápisnica teda je schválený. Máme tu dvoch zástupcov firmy Bosch, po mojej pravici pán Peter Bizenbach, vedúci podnikovej eh, podnikového oddelenia zahraničných záležitostí a vedľa neho pán doktor Michael Kruger, eh, vyšší viceprezident eh, pre systémy naftových e, pohonov. Teda sú tu, myslím, vynikajúci odborníci pre naše vypočutie, aby som hneď chcela dať slovo pánovi Biesenbachovi e, a potom pristúpime k ďalšiemu programu vypočutia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani poslanci, členovia výboru, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne výboru na preskúmanie, že ste si ma pozvali k tomuto vypočutiu, aby sme sa pristoli k vašej dôležitej práci. Volám sa Peter Bizenbach, zodpovedám za oddelenie vonkajších vzťahov a politiky a k dispozícii je tu aj môj kolega Michal Krüger. Pán Krüger je vedúci vývoja Bošových dízlových systémov. Budeme sa snažiť byť čo najpresnejší a preto budem odpovedať aj po nemecky, aj hovoriť po nemecky. Najprv by som začal stručným prehľadom nášho podniku. My sme medzinárodný podnik, ktorý má hlavné sídlo v Štutkarte a máme silný európsky profil investujeme takmer 10 svojho obratu do výskumu a vývoja a v automobilovom priemysle je to viac ako 10 Máme 56 tisíc z celkového vyše 300 tisíc zamestnancov vo výskume a vývoje v na toľke pracovných miest. Minulý rok sme dosiahli veľmi dobré umiestnenia pri patentoch, ako aj pri nákladoch na vývoj. My nie sme kotovaní na burze. 92% patrí nadáci Robert Stiftung, verejno prospešnej nadáci. Dneska sme jeden z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu a ako sme hovorí vo vašich otázkach, sme jeden z hlavných e, dodavateľov pre riadiace systémy motorov, preto sme tu. Ako tlač hovorí, sme jeden z ďalších, jeden z dodavateľov, ktoré dodávali takéto riadiace prvky Volkswagenu. My e, e, dodávame vstrekovacie zariadenie pre dvojlitrové motory. 1,2 litrové a 1,6 litrové motory sú obsluhované našimi konkurentmi. Bosch je jeden z najväčších dodávateľov strekovacej techniky pre dízlové vozidla. Dodávame hardware ako aj software pre mnohých dodávateľov. Keď si pozrieme tá, tieto dodávky, a výsledky orga- e, nemeckých a britských orgánov, tak sme dodávali dielce pre mnohé skúšané e, čiastky. Vo všetkých troch krajinách 14 vozidiel pri ENDC a Real Road Test podľa výsledkov e, dodržiavajú hodnoty NOx podľa Euro 6. 13 z týchto vozidiel sa používajú riadiace prvky Bosch Cesty ukazujú, že už dnes máme k dispozícii techniku, aby sme emisie v každej jasnej situácii a prevádzkovom stave dokázali úspešne redukovať. Vychádzame z toho, že chcete od nás informácie, čo predstavujú nové moderné emisné kontrolné systémy, teda aká je kombinácia vnútromotorových zásahov a zásahov po udalosti a ako môže e, technológia kalibrácia dobre spolupracovať. Len komplexný software môže zaručiť celkový funkčný systém, preto je pochopiteľné, že software musí správne fungovať. My preto podporujeme posledné záväzky ktoré majú teraz platiť aj v Európe a e, e, majú byť uložené v typových schvalovacích skúškach. My dúfame, že náš dnešný príspevok bude viesť k diferencovanej diskusii o dízlovej technike. Chcem teraz ale už jasne povedať, že dízlová technológia môže k tomu prispieť, aby výrobcovia dosiahli veľmi nízku úroveň emisí vo vozidlách. Platí to pre tuhé častice, ako aj pre NOXy. Všetky štúdie ICTT až po národné testy zdôrazňujú túto možnosť a ukazujú, že vozidla dosahujú veľmi dobré hodnoty, ak dneska E, sa, ak sa primerane používa dnes dostupná technika. RD texty by mali byť testy, ktoré by mali byť uplatňované na všetky vozidlá, benzínové aj dízlové a musia tam vozidlá dosiahovať určité hodnoty. My ako poskytovateľ technológie vidíme reguláciu na úrovni EÚ ako hlavnú i kľúč k hnaciu sílu výskumu a vývoju. Preto Bož od, uh, už dlho podporuje zavedenie textov RD aby sme zabezpečili verejnú e, akceptáciu našich motorov, musia byť chudobné na spaliny a e, musia dosahovať dobre hodnoty aj v reálnych podmienkach. Pokiaľ ide o typové e, skúšky a pripustenie, tak si myslíme, že je to úsledné opatrenie pre takúto politickú akceptáciu a akceptáciu verejnosti. Potrebujeme aj vysoko efektívny spalovací motor, vrátanie priameho vstrekovania pri benzínových motoroch a dízlových motoroch. Európsky priemysel je lídrom práve v týchto efektívnych technológiách. Samotný Bosch investuje takmer pol miliardy eur do elektrifikácie. Tieto služby v budúcnosti budú možné len vysoko vyspelou technológiou v budúcnosti. Efektívnosť a spalovacia technika sú preto dôležité pre budúci vývoj a nie sú protikladom. My vidíme obidve cesty ako potrebnú cestu pre budúcu redukciu CO2. Ak chceme naše ambiciozne ciele v oblasti CO2 dosiahnuť, musíme vychádzať z celého širokého e, záberu technológie, ako aj e, zo sily členských štátov. My dúfame, že naše dnešné vysvetlenie e, bude podporou práce výboru a že odpovieme na vaše otázky. My dúfame, že naše odpovede budú pre vás čo najtransparentnejšie. Preto chcem teraz povedať ešte jednu dôležitú vec ako viete, ako respektíve, ako viete, ako to vyzerá v médiách momentálne, tie výčitky o manipulácie softveru pre rýzlové motory sú predmetom trestnoprávneho e, procesu, ako aj občianského procesu a firma Bož je aj v nich zúčastnená. My spolupracujeme s rôznymi orgánmi v jednotlivých krajinách s hľadom, že sú veľmi citlivé právne podmienky. My sa k týmto prebiehajúcim procesom nevyjadrujeme alebo konaniam nevyjadrujeme. Určite dneska budete mať otázky, ktoré sa týkajú aj kontextu takýchto e, konaní, ale chcem vás požiadať o porozumenie, ak e, vzhľadom na prebiehajúce podmienky sa nebudeme vyjadrovať k obsahu prebiehajúcich konaní. Môžem vás ubezpečiť, že náš podnik berie tieto výhrady a výčitky obvinenia veľmi vážne. Preto nám záleží na úplnom vyšetrení. A preto Bož už potom, ako boli tieto výčitky voči VV známe, sme začali aj interné vyšetrovanie. Okrem toho, na základe zmluvných dojednaní o dôvernosti s našimi klienty, výrobcami automobilov, sa nemôžeme vyjadrovať k základom takéhoto vzťahu s klientami. Ďakujem vám za, tieto, za toto pochopenie a pán Krüger a ja sme vám radi k dispozícii na zodpovedanie vašich otázok. Ďakujem. Okay, no, no, no problem. It's a little bit old material, um, I think, in this room. Thank you very much, Mr. Biesenbach, um, for your introduction and all your, also your remarks at the end. Um, we're well aware of, um, of that. My sme si vedomi um, tohto problému. Mali sme tu aj iné firmy, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii. Takže by som teraz eh, chcela uh, dať slovo prvému rečníkovi, uh, pán Salban. Ďakujem, pán Kruger. Môj bod je, existujú rozdiely vo všeobecnosti medzi jednotkou elektronickej kontroly eh, osobných vozidiel medzi európskym a americkým trhom? V zásade môžeme povedať, že každé vozidlo a každý trh, keď chcete, má svoje riešenie ušité na mieru, takže naozaj existuje veľmi veľa rôznych riešení, ak máme byť veľmi presní v našej odpovedi. Ďakujem. Tak to by možno vysvetľovalo, prečo došlo k tomu škandálu, ku ktorému došlo. Also das ist jetzt ziemlich spekulativ. To je veľmi špekulatívne a neviem na to odpovedať, či to je ten dôvod. Naozaj to neviem. Ďakujem. Ďalšia otázka. Po vašom vyhodnotení by ste mohli povedať, či by bolo možné, aby výsledok emisných skúšok bol manipulovaný e, bez účasti dodávateľa e, súčiastok náhradných dielov. Je to techni- z technického hľadiska realizovateľné? a možné? Ja neviem celkom presne, či som porozumel vašej otázke. Mohli by ste ju troška spresniť, prosím? En su opinión... Či podľa vášho názoru bolo možné z hľadiska technického aby výsledok emisných skúšok bol manipulovaný bez toho, že by sa toho zúčastnil dodávateľ alebo dodávateľia e, súčiastok, automobilových súčiastok. Ehm, äh v zásade je to tak, že výsled, emisný výsledok je zodpovednosťou OME. Tí majú len tie vedomosti, ktoré potrebujete a vozidlo e, dokážu priniesť na určitú úroveň emisí. Tu totiž nejde len o motor, ale aj pracovné podmienky, odpor, povedzme vzduch odporu, valivý odpor a podobne. ďalej to, ako sú prevody usporiadané a podobne. Je to teda naozaj veľmi zložitý obraz a finálne uh, to znamená, že NOM sa môže k tomu vyjadriť. Tí robia aj certifikáciu. Dodávateľ dodáva, ale nevie, aký je konečný výsledok. Nepozná emisný výsledok, lebo nezodpovedá ani za e, pre, e, uskutočnenie testov. Ďakujem. Teraz by som rád hovoril o budúcnosti. Myslíte si, že podľa nového návrhu komisie v oblasti emisí dosiahneme, aby takýto škandál sa už neopakoval? Chýba vám niečo v legislatíve na to, aby sa nezopakovalo to, čo sa stalo minulý rok? Tie nové prvky, ktoré budú teraz v automobilovej legislatíve EÚ, sú z nášho pohľadu tie správne opatrenia na to, aby tie otvorené body v právnych úpravách boli uzatvorené. Napríklad zavedenie testu RDS, skutočné jasné podmienky. Potom pán Ferhojgen tu bol 30. augusta a poukázal na to, že rozdiel medzi testovacími emisiami a reálnymi emisiami bol známy a preto aj diskusia sa viedla v komisii o tom, že by sa zaviedol doplnkový RD test tento vývoj a toto rozhodnutie považujeme za správne. Považujeme za správne aj zavedenie testu RDE s tými ambicioznými cieľmi a etapami, ako sa to navrhlo. A po druhé, ten zámer, ktorý tu sa už rozhodol v júni tohto roku, a to znamená emisná stratégia a typové schvalovacie postupy by museli prejsť ešte schvalovaním príslušnými orgánmi v členských štátoch. To je podľa nás veľmi dôležitý správny vývoj v legislatíve upravujúcej emisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz pán Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. E, ďakujem aj pánom Bisenbachovi a Krugerovi za vynikajúcu prezentáciu. Ja som veľmi rád, že tu ste. A ja samozrejme plne chápem, eh, že nemôžete hovoriť o veciach, ktoré sú predmetom trestného vyšetrovania, aj keď je to troška sklamanie. Ja by som chcel položiť dve otázky k tomu vášmu internému vyšetrovaniu, ktoré začalo v septembri 2015. Kedy čakáte, že toto vyšetrovanie bude ukončené? Po prvé. A po druhé, budete zverejňovať nejaké zhrnutie z toho vyšetrovania po jeho ukončení? Ja nie som právnik našho, našej firmy, ale tieto vyšetrovania začali v septembri minulého roku. Nie sú ešte dokončili, dosiahli sme pokrok a neviem, kedy budú zavreté. Ako ďaleko budú potom tieto výsledky zverejnené, tak to naozaj neviem. Musíte počkať, kým budeme mať vyšetrovanie uzavreté. Ďakujem. Um, I... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel ale poprosiť, aby ste zareagovali na písomnú e, otázku, ktorá e, prišla od softverového experta v rámci nášho vyšetrovania. On vlastne zistil určité nedostatky vo vozidle a on odpovedal nasledovnú vec. V prípade akustickej funkcie, teda funkcie, ktorá e, detekuje e, jazdný profil, tak e, sme vyrozumeli, že táto funkcia bola zavedená na základe arbitrárneho vzťahu vzdialenosti a času podľa nejakej krivky, ale žiadne údaje, ktoré by vyplývali z reálneho jazdného cyklu, Bož do softveru nezadal, boli tam len boli tam len základné alebo východiskové údaje a mm, Volkswagen si potom zmenil tieto údaje. Ako by ste zareagovali na toto vyjadrenie? Ďakujem za vašu otázku, ale je to otázka, ktorá sa týka obsahu, o ktorom som tu hovoril. Je to predmetom interného aj externého e, vyšetrovania a preto nemôžem na túto otázku odpovedať. No dobre, to je sklamanie, pretože toto by sa dalo vnímať ako pomerne všeobecná otázka, ale dobre, predsednička prerušuje. Mohli by ste odpovedať aspoň všeobecne na tú otázku? Nie konkrétne, v tomto konkrétnom prípade, ale všeobecne. Je, to, je, je takáto možnosť vôbec reálna? In theory? Ähm, ale všeobecná odpoveď je možná, ale to nie je odpoveď na túto otázku poslanca. Vy ste hovorili o akustických signáloch, riadení a podobne a tam tú manipuláciu. A na to nechcem odpovedať. No, No, ja som skôr uh, hovoril o tom, či vy ako spoločnosť do softvéru E, vkladať nepravdivé údaje alebo e, nejaké východiskové dáta, ktoré nesúvisia s realitou, ktoré si následne výrobca môže pozmeniť. Inými slovami, e, dávate do softvéru funkciu na detekovanie testovacieho cyklu, ktorú neskôr môže naplniť obsahom výrobca? Áno, takže na toto chceme odpovedať. Nezoberieme ten konkrétny prípad, na ktorý ste odpovedali, ale tá otázka technologických komponentov a funkcií, ktoré nakoniec vidú k emisnej stratégii vozidla, to je všeobecná technická súvislosť a na to môže pán Kruger odpovedať. Takže tu v tomto výbore sa aj už povedalo, povedali to kolegovia z FAV, že v softveri potrebujeme rozoznať, že ide o test, pretože existujú rôzne asistenčné systémy, stabilizačné programy a keď takýto systém zistí, že sa nepohybujú všetky štyri kolesa, čo pri skúškach zvyčajne je tak, tak potom tento stabilizačný systém musí byť deaktivovaný, preto by ináč nemeral správne. Takže to zistenie, že prebieha cist, zo, z nášho pohľadu nie je problém. Ide len o to, že sa tam nemôžu urobiť nejaké manipulatívne zásahy do úrovne emisí a podobne. Veľmi stručne vás poprosím. E, ja som stratil pár minút, pretože ste hovorili za mňa, pani predsednička. Nerozumiem tejto odpovedi. Prečo potrebujete, aby software vedel, či ten software je na valcoch. Máte aj software, či ten software, či, eh, máte aj v software nejakú detekciu toho, či je auto v garáži, alebo na, na čo potrebujete? Detekovať, že to vozidlo je práve testované. Also dann kann ich das eigentlich Takže môžem len zopakovať to, čo som už povedal. Ako som povedal dnes, pokúsim sa, ako to mám najlepšie povedať, nad tým, sa teraz, e, nad tým teraz rozmýšľam. Keď ste na stojane, tak sa snažíte simulovať jazdné podmienky, ako sú na ceste, ale to nie je to isté, pretože dnes máme rôzne E, rôzne vozidlá, ktoré majú rôzne pomocné asistenčné systémy na stabilizáciu, na brzdenie a podobne na šmik a tí vychádzajú z počtu otáčok a ak ste na stojane s valcami a vozidlo vlastne v pokoji, len os beží, tak by ste mali chybnú diagnostiku, ktorá je povedala, že niečo nefunguje a zmenili by sa potom tam nejaké parametre, povedzme, ja neviem, nejaká bezpečnosť a to by mohlo viesť k tomu, že výsledok nebude reprezentatívny. Proste jednoducho musíte autu povedať, že nie si na ceste to, že sa zadné kolesa netočia aj v poriadku. Mr. Karens. Pán Karl-Heinz. Ďakujem. Pokúsim sa položiť otázku po nemecky. Je mi to veľmi komplikované e, e, počúvať toto tlmočenie a rôzne jazyky naraz v a Je mi to komplikované. Aby som to pochopil, vy ste nikdy není OEM, nie ste výrobca pôvod, toho e, pôvodného zariadenia, nie. Vy ste len dodávateľ, subdodávateľ. A to je aj to, čo sa vlastne pýtal e, pán De Brandy. Vy dodávate ako subdodávateľ napríklad súčiastky, ktoré majú aj súvislosti s emisiami, áno? A potom tu vzniká táto otázka, to, čo dodávate, je nejaký uzavretý systém, čo výrobca pôvodného zariadenia OM nemôže zmeniť, alebo je to niečo otvorené, do čoho môže zasahovať a môže meniť? Áno, takže v zásade je to tak, že emisná politika, koncept, koncepcia pozostáva z viacerých subsystémov, súčasti Napríklad, zoberme si vstrekovací systém, aj ten pozostáva z viacerých systémov. Máte tam čerpadlo, senzor, ja neviem, všelijaké ďalšie, rôzne ďalšie súčiastky. Máme strekovací systém, odzdučňovací systém, turbo je v tom, potom máme napríklad systém spracovania výfukov, kde sú rôzne súčiastky, katalizátory, filtre, snímače. A takto môžeme prejsť všet, celý, všetkým tak si to predstavte ako taký bufet, kde sú rôzne súčiastky a OEM si z toho menu, z toho bufetu vyberá to, čo potrebuje na to, aby dosiahol nejaký cieľ, svoj cieľ. Je to odpoveď na vašu otázku? Pokuš, ja sa snažím tomu pochopiť, ja nie som inžinier. A takže vy ponúkate bufet, ale existuje možnosť, že OEM môže váš bufet tak zostaviť, že Teraz nechcem hovoriť o Volkswagene, lebo ste hneď povedali, že o tom nemôžete hovoriť. Mám takú abstraktnú otázku. Môže výrobca tak postupovať bez vašej pomoci, aktívnej pomoci, že obíde proste ten test? tomu testu nemôžem nič povedať, ale vychádzajme z toho, že tento systém nedodáva len Bož. Takýto výrobca má viacerých subdodávateľov dnes. Napríklad, ak zoberie strekovanie od Bošu, tak pravdepodobne ďalšie dielce nezobere od Bošu. To je normálne. A niektoré časti ani nedodávame. Napríklad katalizátory nedodávame. To musí zobrať niečo iné. A ten spoločný účinok alebo výsledok je ten účinok jednotlivých komponentov. Takže ten, kto pozná finálny výsledok, je ten, ktorý zostaví bufet, ten a dodávateľ jednotlivých súčiastkov bufetu to nevie, lebo nerobí konečné výstupné testy. Povedali ste, otázka, že asi 10 vašej výroby smeruje do automobilového priemyslu. Dobre som to pochopil? Nie. S nákladov na výskum a vývoj viac ako 10 a ide do automobilizmu. 59% e, e, našho obratu je automobilový priemysel a výrobca ako Volkswagen, koľko percent z tých všetkých rôznych výrobcov, to asi nie je tajomstvo. Prepad, Dobre. To číslo nepoznám ani by sme to neoznámili, lebo je to predmetom obchodného tajomstva vzťahu medzi Bošom a jeho klientmi. Je veľmi ťažké položiť otázky, keď nemôžete odpovedať alebo nechcete odpovedať. dávam priestor teraz na otázky už mojim kolegom, svoj čas som vyčerpal. Ďakujem. Pán Danc. Ďakujem a ďakujem za to, že ste tu, prišli medzi nás. A budem hovoriť ale po anglicky, lebo sa mi lepšie koncentruje v angličtine. Tiež mám v ušiach veľa jazykov. The, uh, I just want to... Ja som eh, chcel rozvinúť tú otázku, ktorú položil pán Gerbrandy, eh, teda otázka návrhu toho softveru, programovania toho softveru. Vy ste hovorili, že software musí zistiť, keď auto je na valcoch, teda keď sa testuje. Ale aké chyby, o akých chybách hovoríte, že by k ním mohlo dôjsť? Týkajú sa tie chyby samotných emisí alebo merania emisí, teda E, ten software, keby nezistil, že to auto je na valcoch, tak by produkoval povedzme iné emisie, alebo je to nejaká iná bezpečnostná e, funkcia alebo niečo, čo by nefungovalo. Na čo je táto funkcia zistenia toho, že auto je na valcoch v tom softveri? Ähm, um Veľmi úprimne, neviem na 100% odpoveď, to súvisí s celkovým vozidlom. Predtým som už hovoril napríklad o kontrole elektronickej stability a jednoducho v bežnom jazdnom stave chcete dosiahnuť určitú úroveň emisí, ale za normálnych jazdných podmienok to znamená, že všetky štyri kolesa sa otáčajú a keď sa dve kolesa neotáčajú, ako je to v prípade to valcového stojana, ste v laboratóriu a pokúšate sa niečo simulovať, predsa to nie je 100% realita, je to simulácia. Takýto systém by detektoval chybu, ako presne by to vyzeralo technicky, ja nie som na to odporník, odborník, ale ide o to, aby sa to vylúčilo. Musí auto vedieť, teda systém musí vedieť, že auto je v poriadku, že to nie je závada, že sa tie kolesa netočia na to by vedel lepšie odpovedať kolega z dynamiky vozidla. Takže nie je tu nikde nejaký vyčerpávajúci zoznam takýchto chýb, ku ktorým môže dojsť, hej? Lebo vy to hovoríte, alebo teda, tak, tak som to pochopil, vy e, vravíte, že ste to tam navrhli takto, aby ste e, predoš, predešli vážnym chybám, ale zoznam ten chyb nie je kodifikovaný, hej? Ak nie je vyčerpávajúci, tak e, určite to e, dáva príliš veľkú flexibilitu v tom, ako sa tá funkcia implementuje. Nie? Neviem, či to dobre chápem, čo sa pýtate. Myslím tiež, čo povedal pán Eichhorn z VV, e, je pravda. Na to, aby sa vedelo, že beží test, aby neboli nejaké nechcené zásahy, to je v poriadku. Iné je niečo využívať a manipulovať. Myslím si, že to je veľmi dobre uvedené. Ja takto neviem presne odpovedať na to, čo ste sa aj písali. Teda neschopnosť použiť toto na manipuláciu je niečo, čo ste si stanovili vy, ale vyplýva to z nejakých nariadení alebo predpisov. A podľa vášho názoru, kto e, má zabezpečiť, aby sa to reálne e, dodržovalo v praxi? Ja som to pochopil tam, že vy ste chceli vedieť to, dostal zadanie zmeniť tú manipuláciu, realizovať manipuláciu. Na to neviem odpoveď, ale že nakoniec celý systém vozidla má na jednej strane povolovacie kritériá a musí splňať ďalšie kritériá, napríklad NDCC e a podobne. To je zásada regulácie typového schvalovania to je ten rozdiel medzi testovacími skúškami a reálnymi emisiami. A tento rozdiel bol vždy známy, nemanipuloval sa, pretože reálne podmienky nikdy nesúvisia, nesúvisia jedna ku jednej, alebo nie sú v pomere jedna ku jednej s testovacími E, výsledkami a ich opakovateľnosťou. To nie je predsa odkaz na manipuláciu. Vždy to bolo niečo, o čom sa vedelo, že je rozdiel medzi testom a realitou. A teraz ide o to, že či sa niečo obchádzalo alebo neobchádzalo. Takže táto väzba sa dá takto vysvetliť, ale to nie je manipulácia. No, veľmi stručne, lebo mi e, vyprší čas, ale vy hovoríte, že je zodpovednosťou, výrobcu, čo spraví s tým, teda nehovorím, že to zmanipuluje, ale s, to, s tým prispôsobením, alebo teda ako sa to prispôsobí. E, môže to nejakým spôsobom ohroziť záruku, ktorú dávate na svoj produkt, ak ten váš zákazník si prispôsobí jeden komponent alebo niektorý komponent a použije ho iným spôsobom, než bol pôvodne navrhnuté. E, poruš, môže tým porušiť nejakú záruku, ktorú vy dávate? na ten produkt. Uh, je to dobrá technická otázka, pokúsim sa na ňu reagovať. My ako subdodávateľ zodpovedáme za integráciu komponentov, ktoré dodávame pre ten celkový powertrain systém. Tam sú naviazané tie integračné procesy na to, ale rozdiel je v tom, že zodpovednosť za celý systém vozidla emisnú stratégiu vozidla, tu nemá subdodávateľ dielcov. Táto zodpovednosť, ten prehľad nad tým celým systémom je v rukách výrobcu. Pán Henklo. Ich war, meine Damen Herren. Dámy a páni, 25 rokov som bol v dozornej rade najväčšieho konkurenta Boscha Continental a cítim sa zaujatý a nechcem položiť otázky s predstaviteľom Bošu. Pán Peterle. Eh, eh, ďakujem, budem hovoriť po švedsky. Prvýkrát po, roch, po rokoch hovorí rečník. Takže ďakujem veľmi pekne. Mm, a bol by som rád, keby ste sa aspoň snažili odpovedať na naše otázky. Ja by som rád pristúpil k tomu z inej perspektívy vzhľadom na tie otázky, ktoré tu už bolo, boli položené. Ak nejaký výrobca vám u vás objedná nejaké súčiastky pre svoje vozidlo, máte nejaké kontroly na to, aby tie súčiastky, ktoré vy dodávate, boli konformné, zodpovedali tomu, aká je platná súčasná legislatíva? Ähm, Áno, v každom podniku máme riadenie kvality, aj v Boši to máme, máme procesy, ktoré to zabezpečujú, zaručujú, aby jednotlivé dielce zodpovedali požiadavkom. Ja nie som e, manažer kvality, neviem detaily, ale máme takýto systém. Áno, eh, to je vynikajúca odpoveď na moju otázku. Tak by sme tu chceli pochopiť, čo sa vlastne stalo. Vy ste výrobca a dodávateľ súčiastok rôznych, eh, ktoré idú do vozidla, sú teda súčasťou celku, dodávate napríklad software a viete, že e, výrobca môže systém adaptovať alebo môže postupovať tak, aby výrobok, ktorý ste vy dodali, sa vlastne môže u výrobcu pozmeniť. Ja, also ich, ich glaube, die Frage, so wie Sie die gestellt haben, die tá otázka, ako ste ju položili, sa nedá celkom zodpovedať, ale software pozostáva z viacerých častí. Najprv máme platformy, tam sú funkcie a funkčné súvislosti. Napríklad, keď chcete vstreknúť príslušné množstvo, tak musíte ovládať alebo dať pod prúd určité vstrekovacie zariadenie to znamená, že sa postaráte e, o to, že aby, ja neviem, e, tlačiareň vytlačila pečko, tak tiež musí byť príslušné ovládanie. A potom sú ďalšie iné funkcie. Jednoducho máme platformový software, ktoré robí dodávateľ, subdodávateľ my, iný, a potom sú ďalšie celého tohto systému rozšírené o špecifické požiadavky zákazníka. Zákazník môže špecifikovať, aké softverové funkcie chce mať ešte k tejto základnej platforme a tie môže Bož pre neho kodovať, kódovať, takže približne vieme, čo sa tam deje, ale je možné, že potom je taký black box, je to jednoducho nejaký cekot, ktorý dáme do softveru a, keď to všetko, a potom sú tam nielen funkčné súvislosti softveru, to je tak, ako sú prepojené tie signály medzi sebou, ale potom je to otázka údajov, dát. Takže ten softver, ktorý je od nás, je vlastne tá súhra funkcií a údajov. A údaje, tá, to, je, to tie funkcie, ktoré sú určené vozidlom, tie prichádzajú od výrobcu originálneho zariadenia. Ten ich má. Eh, Ďakujem. Ešte mám dve doplnkové otázky. Prvá je skôr taká štatistická či číselná. Koľko dizlových vozidel v Európe v súčasnosti cirkuluje s kontrolami, ktoré pochádzajú od Bošu približne? A ďalšia doplnková otázka k tomu, čo ste povedali ste si istí a že, e, s kvalitou výrobkov, ktoré dodávate výrobcov a ste presvedčení, že to, čo dodávate výrobcom, zodpoveda platnej legislatíve a normatíve. Kde teda došlo k tej chybe, keď vy ste takí istí? Kde došlo k tomu úniku, k tej chybe? Boli to boli výrobcovia, ktorí manipulovali posteriori nejaké veci? wir rätseln im Moment ein bisschen was. Troška hádame, aké je to správne číslo na vašu odpoveď, koľko je takýchto vozidel v Európe. My ten údaj nemáme, neviem vám dať konkrétnu odpoveď, lebo tu ide o viacero generácií vozidiel a my nemáme to číslo. Môžete sa pokúsiť to dať samozrejme aj písomne. Áno, môžeme sa pokúsiť to dať písomne, ale takto toto číslo nevieme. Teraz k vašej otázke. Ide o počet motorov s komponentami diz, e, Bosch, dieselové motory s Boschom a či tieto naše komponenty sú vo vozidlách v Európe a zodpovedajú kritériám na prevádzku a či sú správne, tak chcem povedať, že my vychádzame z toho, že pripustené vozidla v Európe splnili pri, kritéria pripustenia a takto sa dostali na trh. My v procesoch kvality a kontrole, o ktorých pán Kruger hovoril, nesledujeme len zásadu technickej kvality, ale aj zásadu legality. A to znamená, že naše produkty sa uvádzajú na trh podľa zákonných požiadaviek a to predpokladáme a presadzujeme u našich zákazníkov. Toto je ten všeobecný obraz. A či sa tento obraz e, potvrdí po veľkých e, vyšetrovaniach alebo zmení, to dneska neviem. Pani Bermejo. Ďakujem, pani predsedničky, ďakujem predstaviteľom firmy Bosch naozaj úprimne za vašu dnešnú účasť, hoci sa obávam, že vaše odpovede nám nedávajú príliš jasnejší obraz, než sme mali doteraz. Mám tri otázky. Vo vašich písomných odpovediach negujete akúkoľvek zodpovednosť vo finálnom užívaní Eh, tých manipulovaných softverov pri kontrole emisí, ale uznávate, že eh, táto technológia sa môže upravovať u výrobcu. Navyše ste do, dali eh, veľké investícia financie vzhľadom na sankcie vyplývajúce z tohto škandálu filtrácie vašej pošty e, s Volkswagenom tak naznačujú, že došlo k zavádzaniu alebo k úprave. A je to z roku 2007 a tak ďalej. Moja prvá otázka, mohli by ste nám e, povedať alebo potvrdiť tieto vyhlásenia, pretože by to naznačovalo že Bož vedel, že software, ktorý sa používal v Volkswagenu, sa používal na to, aby sa použil klamlivý software alebo aby sa pozmenil software. Äh, Rozumiem vašej otázke, ale prosím vás o pochopenie, že to je ten jeden bodov, ktorý je predmetom interného a externého vyšetrovania a preto sa k nemu nechcem ďalej vyjadriť ani predvídať nejaký záver. Vystúpenie bez mikrofónu. Druhá otázka. Bož dodáva rôznym výrobcom automobilov a reálne emisie dízla prekračovali e, ciele stanovené legislatívou, či už e, termálnymi oknami alebo inými mechanizmami moja otázka je, či špecificky dodávaný software Boschom a vzhľadom na vašu predchádzajúcu odpoveď, e, že to bol taký bufet komponentov, či tento software bol nevyhnutný, aby vozidla týchto firiem mohli e, emitovať e, v zmysle platnej európskej legislatívy. Pokúsim sa zodpovedať, ale nič som to pochopil. Každý motor potrebuje pri nastavovaní riadiacie softverový systém. To je potrebné pre emisné stratégie, kalibráciu vozidiel a podobne. Ja som to pochopil tak, že či potrebuje každé vozidlo toto riadenie motora, tento softver, túto elektroniku, áno. Odpoveď dodávame ju z Bošu, áno ale poukázal som, že sme jeden z troch veľkých dodávateľov, respektíve zodpovedáme za jeden druh motora vo VV. Tam sú naše komponenty. Ešte možno na doplnenie. Vy ako keby ste sa pýtali, že je tu software, ktorý je hotový a takto sa dodá, ale to nie je tak Treba si to predstaviť tak, veľmi je to zjednodušené teraz, že keď dostanete, ja neviem, program Excel, tak tam môžete dať rôzne údaje a program s tým niečo urobí podľa toho, aký výpočet chcete. A takýto aj s týmto softverom, o ktorom tu hovoríme. Do toho softveru sa píšu údaje a potom sa niečo stane. Takže ten softver v úvodzovkách neexistuje, tak povediac. Posledná otázka. V nejakom momente ste sa venovali problému rozdielov medzi skutočnými a predpokladanými emisiami vozidiel, kde ste vydodávali komponenty a či ste to riešili buď s Európskou komisiou alebo s národnými orgánmi v rámci plnenia súčasnej eh, regulácie emisí NOx. Môžem povedať, že my ako Bosch sme v procese politick- vytvorenia politického názoru e, zapojení do analýzy a podobne. Máme tu svoje predstaviteľov v Bruselu, všetci sa riadíme smernice o transparentnosti, zapájame sa do diskusie o právnych predkysoch, ktoré sa nás týkajú buď cez, aj cez zväz výrobcov automobilov alebo cez Európsku organizáciu subdodávateľov. Zúčastňujeme sa aj pri verejných, na verejných konzultáciách a potom ešte sme zapojení do politických rozhovorov nielen s komisiou, ale všetkými zákonodárnymi orgánmi, komisia, členské štáty, spravodajca EP a to vtedy, keď nás požiadajú o technickú expertízu pre, ako podklad pre vypracovanie právneho predpisu. Robíme to v rámci tých konzultácií, ktoré som povedal, ale my ako podnik aj ponúkame buď našich expertov na rokovania v Bruseli, aby vysvetlili niektoré súvislosti, alebo ponúkame, často nás aj požiadajú o zorganizovanie e, e, návštevy expertov komisie alebo spravodajcu EP do našich závodov, aby sme im ukázali tú techniku, ktorá je predmetom právnej úpravy. Takže áno, sme zapojení do diskusie v podobe, ktorú som tu teraz uviedol. Eckhart? Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste sem prišli. Nie je asi jednoduché klásť otázky, pretože veľmi rýchle sa dostávate do oblasti, kde nemôžete poskytnúť odpoveď, ale chcel by som z vás dostať niekoľko takých všeobecných odpovedí. V prvom rade, vo vašom úvodnom vystúpení ste povedali veľmi jasne, že jednotky na riadenie emisí, teda že e, tam dokážete tie emisie dodržať za všetkých jazdných podmienok, to je pravda, hej? Viete to potvrdiť? Um, ich glaube, Troška to hráte tak, čo sa stane v teste a čo sa stane v realite. Na toto hráte. Takže ja si myslím, že treba reagovať takto. Technológie sa ďalej vyvíjajú v priebehu času. Zoberme si napríklad výfuky a Videli sme, že pri výfukových systémoch majú výrobcovia údaje, že pri určitých teplotách sa tá spätná väzba musela prerušiť a tak ďalej. Ale to vie rozhodnúť len výrobca. Ten vie posúdiť, ako vyzerajú jeho výrobky, ale, spätná väz- e, ale na prekvapenie tento spätný systém e, vyfukových plynov e, ďalej sa vyvíja. To znamená, o čom hovoríme, že čas výfukových plynov odobereme a vyvedieme naspäť do motora. Ale kde? Pred turbo alebo za turbo? To vždy závisí od tlaku, podľa toho, čo idete. E, e, po druhé, a kam, kde to znovu vovediete, lebo tie by sa museli rovnomer, tlak sa musí rovnomerne rozdeliť na válce. Potom potrebujete ventile, ktoré určujú to množstvo, kde budú zabudované. Potom máte chladič týchto spätne vedených plynov a podobne. Takže pozrite si na vedien, napríklad nový Mercedesový štvorvalcový motor. Tam je veľmi dobre uvedený ten výskum, vývoj, ktorý viedol od starého modelu k nového modelu a vidíte, že aj tá e, oblasť, kde sa to môžu použiť, sa rozširuje. Najprv sa hovorilo o 25 stupňoch Celzia a podobne. Takže myslím si, že aj v tejto oblasti dojde k veľkému zlepšeniu, lebo technický pokrok pokračuje. Ďakujem just digesting the answer, but it, it... E, spracujem tú vašu odpoveď, ale zdá sa, že technicky to možné je dodržať limity, emisné limity, že? A, dokon- a ešte o, o to viac v budúcnosti. Ale mám ešte jednu otázku, pretože ste hovorili o tých podmienkach e, chodu v nezahriatého motoru. Fyzicky by bolo možné, že studený štart, že pri studenom štarte Emista e, e, e, jednotka na riadenie emisí ešte plne nefunguje, to znamená, že emisie budú vyššie ako pri teplom štarte. Je to pravda? Ja, das ist grundsätzlich richtig. Áno, v zásade je to tak, musí to tak byť. Jednoduchý príklad. Katalizátor potrebuje určitú teplotu na to, aby rozumne fungoval. To je chemia. A teraz tá otázka, čo znamená studený štart? keď hovoríme o studenom štarte ráno, štartujem auto stálo celú noc vonku, to je niečo celkom iné, ako keď ste sa na chvíľku zastavili, vypli auto, išli do pekárne a znovu naštartovali. To nie je studený štart. Takže studené štarty majú iné emisné správanie ako to, keď je celý systém teplý. A preto je také dôležité, že musíme mať rôzne emisné opatrenia k dispozícii, aby sme niektoré emisné vplyvy minimalizovali. Napríklad No, jednu otázku by som ešte chcel, e, prepačte, že vás preruším, ale mám obmedzený čas, takže k tomu studenému štátu by som sa spýtal ešte jednu vec. E, keď ministerstvo dopravy e, Nemecka zistí, že, že 58 zo 63 vozidiel e, má lepšie výsledky pri studenom štarte než pri teplom štarte, tak potom jediné vysvetlenie možno aj softvery, pretože fyzikálne to ani chemicky to vysvetliť nemôžete. Toto je veľmi špekulatívne máme napríklad katalizátor, tak ja musím povedať, táto otázka je otázka, na ktorú vie odpovedať výrobca automobilu. Ja naozaj neviem na to odpovedať, mrzí ma to. Katalizátor, z katalizátora máte, asi z hľadiska katalizátora máte pravdu, ale tých riešení je veľa na palube auta. Áno, ale veľmi jasne ste popísali tú fyzickú alebo fyzikálnu stránku, takže ja som si z toho vyvodil svoj záver. Takže to je troška v rozpore s tým, čo uvádzajú údaje. Ale pretože mám veľa ča- málo času, tak by som sa spýtal ešte jednu vec. Povedal vám niektorý členský štát Európskej únie niekedy, že software, ktorý riadi systém riadenia emisí, e, by mohol byť e, legálny len ak sa bude testovať v laboratórnych podmienkach a nie za normálne prevádzky. Bolo toto niekedy podľa vášho vedomia vyžadované na tých e, odborných testovacích pracoviskách? No, das ist mir nicht bekannt. Nie, ja o tom neviem. Pani, Pani Evi. Ďakujem, dobrý deň. Rada by som sa vás spýtala, odkedy v mass médiách v tlači sa hovorilo, Bož upozornil Volkswagen, že komponenty používané v predávaných vozidlách by mohol byť ilegálny existuje dokumentácia z týchto vašich vyhlásení a vy ste požiadali, respektíve dostali povolenie v prípade legálneho využívania tohto komponentu a vlastne tak sa aj stalo. Ehm, ich verstehe Ihre Frage und auch Ihr Interesse. Rozumiem vaše otázka a vašu záujmu, ale musím s polutovaním povedať, že je to presne predmetom toho, eh, tej oblasti, kde vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovania nemôžeme poskytnúť detailné informácie. Viem si predstaviť a ja si uvedomujem a zaznamenávam, že nemôžete odpovedať tak by som sa spýtala, podľa to, čo, toho, čo ste doteraz povedali aj z vašich skúseností, myslíte si, že by bolo možné vypracovať a vytvoriť software alebo kombináciu softverov a iných zariadení, ktoré by, boli, e, ktoré by pripravovali vozidlá, na nový typ e, testovacích zariadení, napríklad prenosných, a teda upraviť e, výkon motora tak, aby dosiahol maximálny výkon a znížil zároveň emisie. Also, um, da wage ich mal jetzt äh, folgende Tu si odvážim takúto odpoveď. Bolo by to veľmi ťažké. Viete, ako to je, Vždy existujú možnosti, ako obísť bezpečnostné mechanizmy. Z našho pohľadu je ale toto dôležité. PEMS, keď ho zabudujem do vozidla, by mal dostať čo najmenšie množstvo informácií od vozidla, len tak totiž môže vozidlo zistiť, že dochádza k meraniu. Ale potrebujete určité informácie, údaje, keď meráte počas jazdy, kde sa nachádzate, akú cestu ste prekonali lebo emisie sa merajú v gramoch na kilometr a PEMSy z nášho systému musia byť autokratné, aby nedošlo k takýmto prípadom. Dobre, ďakujem. Dúfam, že to teda je možné, aby to fungovalo čo najlepšie. Otázka do budúcnosti a aby sme mohli vplývať na súčasnú legislatívu, aby sme ju vylepšili. Podľa vás je postačujúce žiadať od dodávateľov, výrobcov, aby poukazovali na prítomnosť zavádzajúcich zariadení v skúšobnej etape a poukázať, aké sú detailne technické informácie o softvere, ktoré musia byť oznámené kontrolnému orgánu, aby tento mohol presne overiť fungovanie softveru, aby mohla byť urobená kontrola a aby e, nestačilo len nejaká dôvera v obyčajné vyhlásenie. Ähm, Z pohľadu regulácie na pripustenie vozidla, za pripustenie vozidla zodpoveda výrobca. Teraz sa uvažuje o tom, že emisná stratégia by v novom nariadení bola e, otvorená. To znamená, že tie časti softveru, e, ktoré, majú, ktoré zasahujú do emisného systému vozidla, toto AIS v rámci BIS je, buď, je od júna predpísané, smernica bola schválená a zodpovednosť za pripustenie vozidiel je u výrobcu pôvodného e, vozidla, čiže OEM, Aj on má tie typové schvalovacie skúšky a podobne. Za to všetko zodpoveda výrobca automobilov, pán Preco. Mám ešte doplnkovú otázku k jednej odpovedi, ktorú ste dali písomne. Je to otázka 2. A síce ide o to, ak som to správne pochopil, máte v zásade vlastné kódy, ale implementujete aj kódy OEM výrobcu. A povedali ste, že v bežnom prípade je tak, že zdrojový kód OEM nepozná. Ako to teda vyzerá v konkrétnom prípade? V tom konkrétnom prípade bolo to iné, alebo, poz, e, alebo výrobca nepoznal ani váš zdrojový kód. Čo znamená tento všeob, konkrétny prípad? Všeobecný súvis, všeobecnú súvislosť s technike vieme vysvetliť. Tu mám na mysli Volkswagen. Ak myslíte Volkswagen, tam nemôžeme zodpovedať. Môžeme zodpovedať, keď vás zaujíma všeobecná súvislosť. Všeobecná súvislosť je písomne vysvetlená. Mňa len zaujímalo, či môžete na to odpovedať, ale niekedy aj nie je zaujímavá informácia. Potom všeobecná otázka. Keď zabudovávate kódy OEM výrobcu, tak e, vy vtedy neviete, aké údaje tam v konečnom dôsledku sú alebo sa získajú. Ale nemohli by ste zistiť, že sa tam e, zbierajú údaje, ktoré podľa vás nikto nepotrebuje, údaje, ktoré nie sú potrebné pre jazdu vozidla. Viete to zistiť, že sa tam také údaje môžu získavať? To je veľmi ťažká otázka naozaj, lebo pozrite si napríklad, koľko údajov je dnes v takom softvere. My sme tom písali okolo 35 tisíc labelov, tendencia rastie. Takže teraz presne vedieť, čo ktorý label robí, to je veľmi ťažké najmä ak nemáte pri sebe to vozidlo a my to vozidlo zvyčajne nemáme. Takže ak sa certifikuje vozidlo, nepremieraj vás sa to znovu uboša. To znamená, že sa to veľmi ťažko zistuje. Určite je možné, to nechcem vylúčiť, že sú extrémne prípady, kde sa to dá vidieť. Nedá sa to 100% vylúčiť, ale povedal by som, že to skôr výnimka chápem to tak, že mohli by ste, ale či ste to v konkrétnom prípade sa stalo, to neviete. Povedzme, nie je to niečo, aj pri vývoji sa veľmi intenzívne zaoberáte zabezpečením kvality. Nemohli by ste sa o také niečo pokúsiť s dôvedou ručenia v budúcnosti v Boši ubrať povedzme touto cestou? Áno, to znamená, že na základe toho, čo sa teraz deje, sme aj preverovali naše interné postupy a tie sa teraz prepracúvajú. Können Sie uns sagen, Môžete nám povedať, aké, aký ďalší, akých ďalších, eh, akým ďalším výrobcom automobilov Bož dodáva okrem Volkswagenu? Koho ešte? Komu ešte dodávate? Detaily nemôžem povedať, ale vychádzam z toho. Takže došlo k interným výskumom, vyšetrovaniam vo vašej firme aj vo vzťahu k ostatným výrobcom automobilov v dôsledku škandálu Volkswagen. Nemôžem na to odpovedať, je to priebehom, eh, predmetom interného vyšetrovania. Takže myslím, že aj všetky moje ďalšie otázky sú predmetom interného vyšetrovania, takže ich nemám. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pán Krüger, aj pán Bizenbach, že ste sem prišli a že ste tu pripravení odpovedať na naše otázky. My sme vyšetrovací výbor, ako viete, na úvod ste pán doktor Bezenbach povedali štyri podmienky na otázky, ktoré nemôžeme položiť to sú trestné vyšetrovanie, súvisiace vyšetrovania, to je tá občianská žaloba v USA, interné vyšetrovanie. Tam by zaujímalo, kedy bude dokončené. Možno, že po internom vyšetrovaní dokážete lepšie odpovedať na naše otázky, takže kedy. A kto robí túto externú časť, to externé vyšetrovanie, tohto, mohli by ste konkretizovať tento proces? Na niektorú otázku som už odpovedal v tom duchu, že kedy bude proces ukončený interného vyšetrovania, ja to dnes ešte neviem. Je to proces, ktorý trvá dlho a siaha aj ďaleko do minulosti, takže nemôžem prísť nejakou prognozou. Pokiaľ ide o tú druhú otázku, to sú tie externé, trestné a občianské vyšetrovania konania, to ste sa pýtali? Ja sa pýtam, kto robí externé vyšetrovanie, lebo aj vo VV sú externí vyšetrovateľia a proces je relatívne transparentný. Takže problémom je, že my chceme položiť otázky a nedostávame odpovede a chýba nám čas a je to kritické pre nás aj pre vás. Takže budeme musieť učiť nové lehoty. Takže pokúsim sa o všeobecnú otázku, aby som dodržal podmienky, ktoré ste stanovili a nemali súvislosť s prebiehajúcimi konaniami. Otázka 11.2. Tam hovoríte v odpovedi, že kód pre software na základe, e, vyvíjate na základe požiadaviek výrobcu automobilu. Pán Krüger povedal, že kontrola kvality je zabezpečená a ako vyzerá správneho hľadiska odovzdanie? Povedali ste, že je základná platforma plus špecifikum pre klienta. Čiže máte tú základnú platformu, tu odovzdáte, tá sa nejako právne prebere. Ako správneho hľadiska prebera, prebieha tento proces? Odkedy ste vy zbavený zodpovednosti, tak povediac. Podpíše sa nejaký dokument, že teraz je to už zodpovednosť výrobcu automobilu, čiže ten praktický priebeh odovzdávania správneho hľadiska. Rád by som vedal, ale musím sa vzdať, nie som právnik a e, neviem tu odpoveď, Viem len to, čo je napísané v dotazníku a neviem viacej. Som troška ste ma zarazili, takže potom písomne, dobre? Tak, aby váš správny odbor mohol odpovedať na to, dobre? Takže počkáme na písomnú odpoveď, potom ste sledovali aj predchádzajúce vypočenia. Pán Lange a Donker počas vypočutia aj písomných odpovediach povedali, že viac ako 100 inžinierov pracuje na vývoji motora, konfigurácie softvéru a podobne. A pri internom vyšetrovaní vo VAUFE to teraz vyzerá tak, veľmi abstraktne, že na tom e, pracuje len niekoľko málo inžinierov. Takže ako hodnotíte tento výsledok? Ako je to realistické? Ak, ako pracujú jednotliví experti a týmy v Boši na vývoji, to neviem presne. Je to veľmi e, rozsiahlý proces vývoj produktov a funkcií našich produktov, takže nie je to nejaký triviálny proces rekonstrukcie, takže E, všetko ešte prebieha. Nemôžem zatiaľ hovoriť o detailoch a vývoj takejto technológie je veľmi rozsiahlý a samozrejme sa týka mnohých, ktorí sú do toho zapojení. preto vývoj motora, riadenia motora a podobne, to je dlhodobý, niekoľkoročný proces môj kolega Eichhorn z Volkswagenu povedal, že to trvá takmer 10 rokov, kým sa vyvinie nový motor a dostane sa na trh. Takže potom tam e, musíte k tomu ešte pripočítať aj čas vývoja u subdodávateľa. Takže a dneska si zoberieme spalovací motor a chcete nejakú hnacú jednotku, tak to nerobí jeden, dvaja či ľudia, je tam veľa ľudí, pretože treba veľa odborných znalostí a to sa týka aj softveru, lebo software pracuje vždy s komponentami motoru. Software neukáže nič. Proste časť softveru je vždy naladená na niektorú časť motora, ja neviem, na vzduch, na spätné vedenie výfukových plynov a podobne. A potom pri vývoji motora sa úlohy tiež rozdeľujú. Vždy je tam určitý počet inžinierov, ktorí pracujú na nejakom balíku, aby ste chápali, ako to funguje vo vývoji. Pani Schaldemus, ďakujem veľmi pekne. Ja som si pozrela eh, poznámky v jazyku, ktorý pre mňa cudzí v angličtine, takže sa budem snažiť hovoriť po anglicky, ak je to pre, pre mňa trocha technicky komplikované. Ale aby som pochopila tú štruktúru, tak vy ste dodávateľ um, dielov pre automobilku OEM a tiež dodávateľ náhradných dielov pre eh, následný trh a tiež poskytujete technické služby. Čiže vaša firma má rôzne divízie. Je to pravda? Teda náhradné diely, ehm, dodávateľ pre automobilky a technické služby. Áno alebo nie? Áno. Voláme to Original Equipment Business, potom Automotive Aftermarket Business, presne tak, ako ste to opísali, to je naše podnikateľské portfólio. Dobre, mm, teraz tie vaše technické služby, a tie, ktoré vyrábajú originálne diely pre výrobcov, pre automobilky. Je tam nejaký vzťah? Tie vaše technické služby poskytujú nejaké, ja neviem, poradenstvo alebo akékoľvek služby pre tú divíziu, ktorá vyrába diely, ktoré sa následne, dajme tomu, zabudujú dovoziť do Volkswagen? Eh, ja neviem, či už je to právne poradenstvo, technické poradenstvo. Pri technických službách je to tak, že napríklad, keď dnes dodáme systém, povedzme strekovanie, to poznám dobre, tak je to veľmi zložitý systém a to znamená, že zákazník potrebuje určitú starostlivosť opateru pri tom, ako to funguje a ladí sa to aj u výrobca. Napríklad ten strekovač musí sedieť do motora. Každý motor je iný, to znamená, tento injektor strekovač je geometricky prispôsobený najprv a potom musí ale mať spolu, spolufungovať fungovať s ostatnými komponentami a to voláme kundebetrojung, to znamená servis, služba, opatera, starostlivosť o zákazníka. Tam robíme rôzne veci, techniku, niekedy možno právne veci, tie neviem, ale technické veci poznám, to určite takto robíme a takto to funguje. No, eh, hovoríme o tom, že ja teraz pracujem na novej legislatíve pre typové skúšky a komisia je vlastne medzi dvomi kameňmi, teda výrobcami automobilov a vami ako technickými službami. Ale Volkswagen, moja otázka je, Volkswagen využíva tie vaše technické služby eh, aj v minulosti. To bola technická služba pre Volkswagen, alebo toto nie je dôverné, ale ešte tu musím troška spresniť to, čo povedal kolega. Teraz rozumiem, čo hovoríte o technických službách. To je to, čo si pozve výrobca, keď pripravuje technické schvalovanie. Táto technická služba nie je to, čo hovorí pán Krüger. To, čo my máme na mysli, sú technické služby, na to, aby e, naše komponenty pasovali do produktu výrobcu a mohli sa zaintegrovať to sú naše technické služby spojené s dodávkou produktu. Ale podpora výrobcu pri schvalovaní vozidiel, to nie je naša parketa. Tam my nie sme zapojení. To nie je ani náš technický servis. Ďakujem za toto vysvetlenie. Ja som to celkom inak pochopil. Pán Šulce? A ja sa chcem poďakovať za to, že ste prišli. Myslím si, že to nie je také jednoduché, pretože, ste si, pretože radi chcete odpovedať, ale na druhej strane musíte dbať na obmedzenia. Ja som tiež inžinier, pracoval som pre dodávateľa, subdodávateľa pre automobilový priemysel, ja sa ale necítim zaujatý od narodia pána Enkela a mám dve, tri otázky. Ja som to vždy zažíval tak, my sme boli malý subdodávateľ v porovnaní s vami, že OM, teda výrobca pôdneho zariadenia, vedel do posledného detailu, čo dostáva, čo sa spolu vyvinulo. Všetko sa s ním prerokovalo, lebo presne chceli vedieť, čo sa dostane do ich výrobného reťazca alebo čo bude v ich autách. Mohli by ste povedať, že pri takom veľkom subdodávateľovi, ako ste vy, je to iné? Že aj vy máte komponenty, kde OM, bez ohľadu na jeho meno, v individuálnom prípade už tak 100% nevie, čo, čo dostal. Je to možné, že on, teda ten výrobca pôvodného zariadenia, ten výrobca automobilu nevie, čo ste mu dodali. V zásade máte pravdu, tých 100%, to je také absolútne číslo. Áno, je to tak, že OEM musia vedieť a vedia veľmi presne, čo čiastočne dostávajú, aby mohli spolu navzájom rozumne tie súčiastky komunikovať. Potom ďalšia otázka. Povedali ste, že máte aj Bruseli kanceláriu, že ste zapojení tu na do záverov, ktoré tu príjmame, alebo respektíve, že viete, čo sa tu deje. Takže z vášho pohľadu v minulosti bola situácia taká, kde by ste povedali, že to, čo sa teraz v oblasti znižovania emisí deje a čo sa dohodlo niekedy v minulosti, je to také ďaleko siahle, že technicky v tomto krátkom čase v Európe, nehovorím o Amerike, sa to nedal realizovať, alebo by to predstavovalo veľkú výzvu. Áno, sme zapojení do tejto diskusie väčšinou v úlohe. My ako Bož, my sme technologický koncern, ktorý poskytuje technické znalosti zákonodarcovi, povedzme, aby sa prijali správne opatrenia, ja neviem, aké ambiciozne môžu byť tie hodnoty a ako je to ekonomicky realizovateľné, pretože tu ide o funkčnosť celého systému. Naozaj bol jeden bod, kde sme poukázali na jeden dôsledok, ktorý by mohol vzniknúť, ak by sa niektoré názory realizovali po septembri 2015, bol prvý návrh komisie v oktobri 2015 zaviesť z e, e, reálneho testu a boli tam ambiciozne údaje, že by sa to zaviedlo v roku 2017 my sme vtedy spravili technickú analýzu, dali ju k dispozícii, kde sme ukázali, kde by zavedenie tejto hraničnej hodnoty v roku 2017 skutočne znamenalo, že či je, mož- či je možné do tohto termínu zavie- uviesť príslušnú technológiu na trh a urobili sme odhad, čo by to znamenalo pre ten politický cieľ E, politický cieľ realizovať túto hodnotu v celej flotile. A my sme poukázali na obmedzenia na to ďaleko, ako ďaleko sa môžu technológie implementovať. A jeden z dôsledkov by bol, že už pri veľmi rigidnom prvom stupni zavedenia RD by sme mali pomerne široké restrikcie na trhu v Európe v roku 2017 a to je úvaha technického charakteru a ekonomického charakteru. A to musí všetko zohľadniť ten, kto politicky rozhoduje. Takže z tohto pohľadu áno. Pane Štuch? herzlichen Dank. Ähm, Ďakujem. Pán Wiesenbach, pán Krüger. V prvom rade chcem povedať, že ma naozaj mrzí, že, je tu takýto, že ma mrzí, že je tu takýto veľký renomovaný nemecký podnik, ale musím položiť otázky, ktoré chcem položiť. Pán... Nie? Takže pomôžem. To sú tí, ktorí podpísali v podniku, tak povediac, tú doložku ručenia. Ja sa k tomu nemôžem vyjadriť. Máte informáciu, ktorú ja nemám. A nebudem sa k tomu ani ďalej vyjadrovať. To je v poriadku. Potom ešte jedna otázka. Máte v podniku mechanizmy, respektíve nejakú ochranu na, e, e, alebo opatrenia na ochranu informátorov? Tu máte na mysli toho niekoho, kto sa obráti na prokuratúru alebo iný orgán? Ja nepoznám tieto interné mechanizmy ani v smere ochrany či neochrany. Takže ja odpoveď vlastnej, na základe vlastných znalostí nemám. Ďakujem. Ja som, nie, nie som zvyknutá na takéto, takéto rýchle vyriešenie veci. Pani Nibler. Ďakujem veľmi pekne a ja sa chcem v prvom rade poďakovať doktorovi Krügerovi a Bizenbachovi za to, že ste prišli a, a e, sa tu s nami e, odpovedať na naše otázky. Čo mňa zaujíma, je toto. Hovoríme o zverejnení zdrojových kódov softveru, ktorý vyvíjate Možno by ste mohli tu nami pomôcť na základe vašich znalostí. Čo by to znamenalo? Myslíte si, že keď zdrojový kód by musel byť povinne zverejnený, tak potom by tie, sa mohli nájsť tieto vypínacie zariadenia, rušiace zariadenia, alebo nič to nepomôže. Takže pri týchto zdrojových kódoch ste povedali, že je to dlhoročný výsledok práce a ja neviem, koľko je tam programovacích znakov. Ako to v reáli vyzerá? Ako to robíte teraz? Máte zdrojový kód pre softvery, pre firmy, s ktorými úzko spolupracujete, ako Volkswagen, tak, že sú verejné, že sa dá k nim vždy dostať. To by ma jednoducho zaujímalo, ako to technicky vyzerá v praxi. Takže začnem takto. V zásade je kód veľmi dlhý. Hovoríme o 100 tisíc až milióne kódových znakov a tá súhra týchto rôznych funkcií je veľmi komplexná. A ak by sme na tomto základe chceli posudzovať technické služby, tak si myslím, že je to obrovská úloha. Myslím si, že to ani nie je veľmi riešiteľné. Preto my vidíme ten prístup, ktorý sa teraz volil, že musím opísať, ako moje emisné funkcie fungujú, BSIS, čo je základná emisná stratégia, pomocná emisná stratégia. Tam musím dokumentovať, ako sa emisie redukujú a za akých podmienok na tom potrebujeme dobrú dokumentáciu, aj to už je veľa práce ale myslím si, že je to zmysluplnejšia cesta, ako ísť cez kódy. Chcem len doplniť, myslím si, že to, čo sa teraz prijíma aj z hľadiska legislatívy, je prvok, ktorý doplňuje legislatívu a je veľmi potrebný. Tu nejde len o zverejnenie kódov, ale o transparentnosť zverejnenie softveru, ktorý zasahuje do emisného systému vozidla a to sa musí prihlásiť pri typovom schvalovaní a schváliť, takže to je súčasť regulácie, ktorú nemáme v EÚ, ale systém AICD v USA to má už dlhšiu dobu. A my chceme zosúľadiť tieto systémy schvalovania v USA a v Európe. A toto je tá správna cesta. Mám ešte jednu otázku. Veľmi krátku otázku. Ďakujem. To bolo veľmi užitočné Môžete mi ešte povedať, kto potom nakoniec robí to konečné nastavenie, než sa vozidlo dostane na trh? Kto, kto je ten? Robí to automobilový podnik, alebo ste aj vy do toho ako bož zapojený, Je to výrobca vozidla, ten robí ten test, to znamená, on tam zapíše konečné údaje. A potom tam je nejaký software freeze, Čiže sa to zastaví a je to hotové. Gracias, Ďakujem, pani predsedníčka, hovorí pani Ajala. Na základe vašich vyjadrení ďakujem vám samozrejme za vaše informácie, ktoré nám môžete dať. Platforma, ktorú ste opísali s, tou, s tým Excelovou tabulkou, tak môžu sa zadefinovať postupy, ktoré sa dávajú on a off, keď je vozidlo na valcoch, teda zoznam tých postupov, ktoré sa dajú dať buď on alebo off, tak ako ste to dobre vysvetlili v prípade ko, e, kolies. A teda, keď je vozidlo na valcoch, máte tieto postupy v softvere? Neviem celkom presne. Vy ste tu už viacej hovorili o nejakom zozname. Máte na mysli nejaký kontrolný zoznam, kde sa musia veci odfajknúť? Áno, to, čo ste hovorili tou Excelovou tabulkou, že software je platforma, tam sa dodávajú rôzne postupy alebo formulky, ktorými, keď ste to vysvetlili, ako fungujú ako sa točia kolesa na valcoch. Je to inak než normálne na ulici, to chápeme, ale predpokladám, že každý výrobca od vás žiada určité veci, aby mal ten vypínač on-off, aby sa mohli použiť pri skúškach. Ja si myslím, že takýto zoznam máte. Možno je to e, dôverný doklad, dokument, ale parlament má práve tieto zásahy do emisného riadenia vozidla budú transparentné. To predstavuje tá nová legislatíva. Budú sa musieť prihlásiť, ak sa takéto zásahy povolia, ako je to v USA pri postupe aj CD, tak sú to legitímne zásahy do riadenia emisí a výfukových plynov a nastavenia vozidla a sú tam určité akceptované prvky, ak neviem, ochrana dielcov a podobne. Potom bude pravdepodobne takýto zoznam k dispozícii, či bude zverejnený, alebo či bude súčasťou obchodného tajomstva výrobcu a bude k dispozícii len schvalovacím orgánom, tak to neviem. To všetko záleží na tom, ako bude naformulovaná nová európska legislatíva. Ak je takýto zoznam, No, lebo e, svoje otázky od ďalších. Bolo by dobré, keby ste overili tieto veci interne, lebo naozaj je to pre nás veľmi zaujímavé. No, veľmi stručne. Veľmi stručne. V prípade zodpovednosti všetkých výrobcov komponentov, rôzni výrobcovia komponentov majú rôzne zodpovednosti upozornili ste každého svojho klienta o zodpovednosti súvisiace s vašimi objednávkami a po druhé, akú maržu má Bož zmeniť eh, objednávku klienta na základe legálnych eh, povinností, keď si uvedomíte, že eh, to môže spôsobiť nejaké problémy. Máte na to právny základ, ktorý vám umožní pozmeniť objednávku? Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil Neviem na to odpovedať, lebo to sú otázky, ktoré súvisia obchodných vzťahov medzi nami a našich zákazníkov a my z hľadiska ochrany dôverných informácií nemôžeme poskytovať informácie týkajúce sa konkrétnych klientov. Pani Kilionu? ďakujem pani predsednička, ďakujem aj našim hostom za to, že tu dnes sú. Otázky a odpovede sa týkajú väčšinou technických záležitostí a preto mám potrebu eh, sa vrátiť k vitálnym otázkam morálky. Vy ste vedeli, že váš software sa dal použiť eh, na narušenie zamýšľanej funkcie a preto ako defeat device. A preto sa chcem spýtať, prečo ste sa nepokúsili varovať spotrebiteľov, ak ste varovali výrobcov eh, automobilov a eh, keď ste videli, že aj komisia sa snaží robiť, aj iné orgány sa snažia v tejto veci konať. Teda ehm, vy ste zarobili veľa peňazí, ale retrospektívne, aké nákladné to pre vás bolo aj finančne, aj z hľadiska dobrého mena? Ehm, ich glaube nicht, dass es da ehm, ja si nemyslím, že tu ide o nejaké zlé správanie z minulosti, lebo som povedal, že aj zákonodarci, aj e, priemysel vedeli, že sú rozdiely medzi výsledkami v testoch a výsledkami v reálnej doprave, preprave. Scenáre automobilového priemyslu vždy ukazovali podmienky splnené po technickej stránke, a pri ďalšej generácii 5-6 sú požiadavky ambicioznejšie, lebo máme k dispozícii aj príslušnú technológiu a môžeme prísť inými e, vozidlami. To bol scenár so zlepšovaním efektívnosti a výsledkami v spalinách a technicky sa to aj tak realizovalo. To že či tu boli niektoré postupy, kde sa treba držať legality. My som povedala, že naša firma to má za svoju zásadu a vychádzame z toho, že aj naši výro, e, výrobcovia, klienti z toho vychádzajú. A že by tu mohlo byť nejaké nedodržanie, tak to ja nechcem e, posúdiť. To je vývoj, ktorý poškodil celú branžu je to niečo, čo nikto nečakal. A náš podnik má preto záujem na vyšetrení tejto situácie. Bereme to vážne, ale to, aké budú výsledky, to oznámime až potom, keď to budeme mať. Pán Eckhout. Ďakujem veľmi pekne. Možno len jedna posledná otázka. Vzhľadom k tomu, že v tejto chvíli sa ešte stále na cestách nachádza množstvo vozidel a my vieme, že e, prostredníctvom stiahnutia tých vozidel je možné ten software nechať rekalibrovať a tie vozidla, ktoré už tým prešli, tak e, majú nižšie emisie. A moja otázka je, môže výrobca e, rekalibrovať ten software, aby znížil emisie a aktivoval tie redukčné zariadenie. Môže to robiť teda výrobca, alebo sa vyžaduje vaša podpora a vy vlastne musíte tam vykonať nejaké kroky? E Kalibráciu robí OM, e lebo má aj zodpovednosť za emisie a to celé je potom tej riadiacej jednotke a to flešovanie robíme potom v spolupráci my a potom v dielňach sa to vozidlo ďalej upraví podľa toho. No ale napríklad teraz vieme, že niektoré z týchto nástrojov sa vypnú, dajme tomu po 22 minútach. Ak e, chcete toto rekalibrovať, dá sa to robiť bez vašej podpory alebo nie? Ak si zoberieme napríklad timer, tak OM musí zistiť, či táto funkcia sa dá, môže on ďalej rozšíriť. To my ako Bož nevieme. To je OEM, to je ten, kto pozná vozidlo. S väčšinou existuje ale ochrana dielcov, ale to, čo treba chrániť, to vie posúdiť len OEM. A on, či to môže meniť alebo nemeniť. My ako Bož to nevieme ovplyvniť. Ešte chcem povedať, že v rôznych európskych štátoch existujú návrhy na KBA v Nemecku je to napríklad tento orgán na schvalovanie, čiže výrobcovia majú návrhy na rôzne zmeny emisnej stratégie vo, voz, vo vozidle alebo nastavenia motora a schvalovacie orgány to aj niekedy akceptujú. To znamená, že takéto zmeny zo strany OEM sú možné a schvalovacie orgány ich akceptujú ako správne orgán, ako opatrenia. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za to, že ste prišli. Ja mám jednu otázku týkajúcu sa dohľadu nad trhom, pretože podobne ako pri ako inom trhu e, úrady pre dohľad nad trhom sa zabezpečia, aby ten produkt bol bezpečný. A teraz tie dnešné vozidlá, tie sú skôr softverovou záležitosťou než mechanickou. Čiže ako môžu orgány pre dohľad nad trhom zabezpečiť, že vedia presne, e, čo ten váš software robí? a či sa nepoužíva na obchádzanie predpisov. Logický dôsledok a násled, následná otázka by bola, e, Myslíte si, že keď e, orgány, príslušné orgány e, typovo schvália vozidlo, mali by mať prístup aj k zdrojovému kódu od softveru? Ku kódom sme sa už vyjadrili. K prvej otázke tam som troška zaskočený. Toto je otázka na schvalovacie orgány, ako majú zorganizované tieto svoje postupy. Z našeho pohľadu je dôležité povedať, že tieto konania sú medzi ON a schváľovacími orgánmi a my ako subdodávateľ sa toho nezúčastňujeme. Áno, ja tomu rozumiem, ale zároveň v súčasnosti rokujeme nové legislatíve o typových skúškach vozidiel a preto by ma naozaj zaujímalo, a aký je váš názor. Teda vy ste firma, ktorá ten softver, ktorá sa sa ním zaoberá, ste vlastne dodávateľom jednej z najdôležitejších častí, e, ktorá ide do výroby vozidel a preto sa chcem spýtať, aký je váš názor na prípadnú zmenu režimu typových skúšok alebo postupov. Ja, aber das bezieht sich auf das... Áno, ale o tom ste už hovorili, že došlo k veľkej zmene novelizáciou smernice v júni tohto roku, kde Basic Emission Strategy je vymedzená a tá doplnková stratégia emisí sa tam dodatočne zavádza a musí ju výrobca nahlásiť schvalovaciemu orgánu, musí to byť transparentné a schválené. Takže ten nástroj, ktorý spomínate, už táto smernica komisie a rozhodnutie, neviem, či tam bol aj parlament zapojený, takže toto je už vo veľkej miere splnené. Ak ešte môžem niečo stručne povedať, aj tých, ktorých to zaujíma, povedzme BSAS, to sú emisie, ale keď hovorím o softvery, tak to nie, sú, to nie sme priamo na strane emisí. Čiže z tohto pohľadu je to iné. Ďakujem. No, možno sa to uh, troška smiešalo. zmiešalo. Niektorí ľudia pôjdu na, ple, na plenárku, ale pani sa ešte raz. Ja som rada, že som dostala viac času, aby som sa mohla vrátiť k tej svojej otázke o technických službách, pretože na vašom webe sa hovorí, že Bosch e, ponúka technické služby pre typové skúšky EÚ pre e, osobné vozidla. Čiže to robíte, hej, vaša firma to poskytuje. A moja otázka je, vy ste povedali, že Volkswagen nevyužíva vaše technické služby. Fajn, ale moja otázka je, vy vo firme využívate e, znalosti, poznatky, ktoré ste načerpali pri poskytovaní tých technických služieb, aby ste e, pomohli tým, napríklad výrobcom vozidel, teda dochádza k nejakom, nejaké výmene um, skúseností, teda napríklad znalosti novej legislatívy s uh, výrobcami, dajme tomu, výrobcami iných dielov pre automobilky? Äh, Takže ešte raz tie dva rozdiely, o ktorých sme hovorili. Na jednej strane sú technické služby, to sú služby pri príprave na e, príprave na e, proces schválenia. Na to máme technické organizácie, združenia a podobne. To je jedna vec, kde technické služby zohrávajú úlohu. Naše technické služby je to, čo povedal pán Krüger. To sú tie dodávky, e, zabudovanie a koncepcia výrobkov. Povedzme napríklad e, nastavenie vstrekovacieho zariadenia. Toto treba od, e, veľmi jasne rozlišovať. A dúfam, že som tým na vašu otázku zodpovedal. Možno, ale každopádne je dobré, aby sme to rozdelili. Môžem položiť takú všeobecnejšiu otázku. Myslíte si, že by bolo užitočné, keby sme v legislatíve, na ktorej momentálne pracujeme, teda o nových typových skúškach, zabudovali nejaký mechanizmus toho whistleblowera, toho, kto upozorňuje na niečo nekalé, teda ak niekto, e, nejaký insider vie o niečom nekalé, by o tom mohol beztrestne povedať. E, bolo by to užitočné podľa vás, keby v legislatíve bolo zakotvené, že firma, ktorá dodáva diely, dajme tomu automobilke, by bola takto chránená? Also, äh, das kann ich nicht beurteilen. To neviem posúdiť, do akej miery by to bolo zmysluplné. Z nášho pohľadu je to tak, že ja neviem, typové schváľovanie, výfukové plyny, jednotlivé komponenty, Neviem, či je to potrebné a, e, mať v legislatíve tak presne zakotvené, aby podniky mali dobré plánovanie. Myslíme si, že legislatíva k vyfúkovým plynom a tie ďalšie zmeny pri typom schváľovaní, ktoré hovoríme, sú dobrým krokom k tomu, aby sme dosiahli jasno. Myslím si, že sa bavíme aj o tom, že aj v UNEC, to je ekonomická komisia OSN, sa e, e, rokuje o globálnych normách, ale je to veľmi rozmanité. Vychádza to z toho, že tie regulačné štruktúry v Európe a v USA sú veľmi odlišné. A potom sú tam tie prvky, o ktorých sme hovorili a tie schvalovacie postupy v USA a v Európe sa týmto približia a z hľadiska subdodávateľa by bolo dobré, keby sme mali rovnaké podmienky schvalovania na celom svete a potom by sa nemuseli riešiť rôzne úpravy prispôsobenia jednotlivým trhom z dôvodov rozlišnej legislatívy. Ale súčasná situácia je taká, že tieto, e, že tieto podmienky sa v jednotlivých krajinách sveta veľmi líšia. Ďakujem veľmi pekne. Tým uzatvárame eh, naše vypočutie. Chcem poďakovať pánom Wiesenbachovi a Krugerovi. Vy ste si ste všimli, že tu panuje istá frustrácia z toho, že neviete poskytnúť všetky e, odpovede. Aj tak samozrejme, ale práve preto zostavujú niektoré otázky otvorené. Takže je možné, že ako sme sa dohodli, vám pôjdu písomné otázky. Takisto pani Kaltenbach eh, prislúbila, že svoju otázku, otázku pošle písomne. A po druhé, ak by bolo možné, teda ak budete vedieť, že vaše interné vyšetrovanie sa blíži k záveru, teda osobne tie časti, ktoré bude možné zverejniť, tak by nás to naozaj mimoriadne zaujímalo, aby toto bolo poskytnuté ako informácie pre naš, naše vyšetrovanie a naše vypočutie. Každopádne ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Štrasburgu. Drahé kolegyne a kolegy, mám ešte dve vyhlásenia. V prvom rade návrh rozhodnutia z, zo stretnutia koordinátorov z 1. septembra je súčasťou vašich vášho spisu. Ak proti tomu nie sú výhrady, tak ho považujem za schválené. Ďalšie zasadnutie bude 26. septembra, čo je e, ako obvykle veľmi dôležité, pretože e, budú prítomní zástupcovia americkej agentúry pre životné prostredie EPA. Takže sa veľmi e, teším na naše nasledujúce stretnutie a dovidenia. A dovidenia. A dovidenia.